Good afternoon, ladies and gentlemen. The first item on this afternoon's agenda. Kolegyne, kolegovia, takže ak dovolíte, pristúpime k prvom bodu nášho programu. A je to skutočne veľmi kindly moved from this. No a to bolo presunuté z doby zasadnutia je to aktualizácia, pokiaľ ide o trialog, pokiaľ o cezhraničnú portabilitu služieb e, digitálneho obsahu. Spravodajcom nášho výboru je Marko Zulo, zúčastnil sa v trialógu, poprosím o ďalšie informácie, nech sa páči. No- Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Mám taký pocit, že už z tlačových oznámení ste určite zistili, že sme dosiahli zhodu, pokiaľ ide trialóg. A e, samozrejme to ešte musí odsúhlasiť parlament, ako aj koreper, takže ja si myslím, že môžem byť optimisticky naladený, že celé to povedie k pozitívnom výsledku. Pokiaľ ide o výbor IMKO, za výbor IMKO, môžeme skutočne byť spokojní, podľa môjho názoru, pokiaľ je konečnú verziu textu. Dobre, nie je to úplne to, čo sme tu prijali, ale pokiaľ ide o samotného ducha a pokiaľ ide o zásady, myslím si, že tie boli zachované. No a pokiaľ ide o definíciu v článku 2, vymedzenie pojmov, pokiaľ ide o otázku dočasnosti, tak e, myslím si, že s tým sa dá pracovať, je tam definovaná určitá obmedzená lehota, pokiaľ je článok 5, tam sa veľmi jasným spôsobom e, uvádza, že každá zmluvná doložka, ktorá sa zameriava na to, že by mohla obmedziť portabilitu, bude považovaná za neplatnú, takto sme zabezpečili to, že nebude možné stanoviť nejaké časové obmedzenie, pokiaľ ide o portabilitu. No a okrem toho sa nám podarilo aj presvedčiť radu o tom, že by sme tam mali mať uzavretý zoznam, pokiaľ ide o prostriedky nápravy. To je veľmi dôležité z hľadiska právnej istoty pre spotrebiteľov. No a žiaľ, pokiaľ našu pozíciu, tak e, sú tu určité veci, ktoré, sa, ktoré žiaľ sa presadili, pokiaľ ide o IP a pokiaľ ide o samovyhlásenie e, objednávateľa, myslím si, že to je trošku zoslabenie systému, sú tam aj iné robustnejšie prostriedky. No a pokiaľ ide o samotnú možnosť, pokiaľ ide o ostatných e, vlastníkov a používateľov, tu ide o to, že boli tu určité povinnosti, ktoré chcela presadiť rada. My sme to na výbore zamietli. No a celé to vlastne dopadlo tak, že sa nám podarilo zabezpečiť, aby táto doložka platila iba vtedy, ak osoba, ktorá má práva na obsah, súhlasila s poskytnutím určitej výnimky a to by vlastne umožnilo aj tým slabším držiteľom práv mm, využiť prostriedky nápravy vo vzťahu k tej druhej strane, ktorá má silnejšie možnosti. Pokiaľ ide o otázku prenosnosti, pokiaľ ide o obdobie 12 mesiacov, tak ako sme to chceli, podarilo sa dosiahnuť kompromis, pokiaľ 9 mesiacov, 6 mesiacov chcela rada, by sme chceli 12, hodili sme sa na 9 a pokiaľ ide o tento bod, tak e, myslím si, že je dôležité odvieť ešte určitú prácu. Tam ide o Mm, redakčný výbor, ktorý na to musí popracovať, aby sa mm, doladil niektoré veci. Na záver chcem povedať, že podľa mňa môže byť spokojný, pokiaľ dosiahnu tú zhodu. Myslím si, že ten text môžeme podporiť v aktuálnej podobe, lebo pokiaľ ide o spotrebiteľov, ako aj samotný priemysel, skonštatovali, že súhlasia s dosiahnutým textom. Ďakujem pekne. Thank you very much, Marco, for that update and congratulations on your work. Ďakujem pekne za aktuálne informácie, gratulujem týmto výsledkom, skutočne si to vážime. Just a quick update. No ešte pár informácií, pokiaľ ide o program dnešného poobede, ak dovolíte. Pokiaľ ide o smernicu o vysielaní pracovníkov, a to hlasovanie sa odložilo na výbore EMPL. Výbor EMPL je vlastne gestorským výborom pre tieto otázky a takže tam bude dôležité počkať do júla, takže nemusíme sa nejako ponáhľať, nemusíme nejako sa zbytočne náhliť. Myslím si, že tá správa je neuveriteľne dôležitá aj pre nás, pokiaľ ide o jednotný trh so službami, lebo to je vlastne základom celej tej správy, takže budeme mať tomu rozpravu, avšak nebudeme mať rozpravu dnes. Totiž to budeme mať čas na diskusie na tieto témy v budúcnosti Áno, máme tu spravodajkým Šaldemoze, ktorý pretovala správu a myslím si, že teraz môžeme priamo dať slovo Julie Reda. To je to, čo sa odložilo z dnešného dobedia. Ďakujem pekne za to, že súhlasíte s takou, takýmto postupom. Takže Julia Reda je správa a tu ide o stanovisko pokiaľ ide o práva autorského práva, pokiaľ ide o určitý online obsah, pokiaľ ide o vysielanie televízne a rozhlasové, Takže v podstate tu ide o spis o autorských právach, takže rovno dostane slovo Julia Jurie gestorským výborom. Nech sa páči, poprosím aktuálne informácie. Um, this, uh... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o toto, tak e, je to súčasťou balíka o autorských právach. No, dobre, ide tu o legislatívu, ktorá možno nebola taká najzaujímavejšia v rámci diskusii, avšak v každom prípade je to dôležité z hľadiska spotrebiteľov, lebo sa to týka širšieho šírenia, pokiaľ ide o televízny rozhlasový obsah, ktorý sa šíri do ostatných členských štátov. My sme práve ukončili prácu na riadenie o prenosnosti. To umožní vlastne ľuďom, aby si prenášali objednané služby z domovských krajín do iných krajín. Avšak áno, stále máme tu ešte geoblocking, všetkým, pokiaľ ide o online služby, pokiaľ ide o vysielanie rozhlasov televízne, kde jednoducho, ako keby ľudia sa nachádzali neustále v tej nesprávnej krajine. To je veľmi dôležité pre tých, ktorí sa učia jazyky pre jazykové menšiny dlhodobých migrantov, ktorí nie sú iba dočasne v nejakom inom členskom štáte a ktorí chcú vlastne využívať e, tie možnosti, ktoré sa im núkajú na úrovni únie. Takže ako vlastne z toho vyplýva, si ste pochopili a podporujem úmysly komisie, pokiaľ je tento návrh. Myslím si, že skutočne dochádza k aktualizácii pravidiel, ktoré máme v iných oblasti vysielania, pokiaľ satelitné a káblové ide o to, aby sa tu využívali ďalšie kanály v dobe internetu. No a pokiaľ ide o prácu na tomto spise, musím ambiciozne zabezpečiť aj to, aby to nebolo len dočasná aktualizácia, modernizácia, aby to obstalo aj do budúcnosti a chceme zabezpečiť to, aby online ponuky boli k dispozícii rovnakým spôsobom ako ponuky, ktoré sa vysielajú inými kanálmi, napríklad cez satelity. Ešte by som podotkla pár centrálnych bodov v mojej správe. Takže pokiaľ ide o nariadenie, zapodieva sa na jednej strane princípom krajiny pôvodu, pokiaľ ide o online služby takýchto televíznych hovorovacích vysielateľov. Pokiaľ ide o návrh Európskej komisie, to sa týka iba tzv. doplnkových, eh, doplnkové online, online služby. Tu ide o služby, ktoré sú priamo prepojené s niečím, čo sa vysiela na posledníctvom bežných kanálov. Takže ja si myslím, že toto nie je úplne dobre z hľadiska budúcnosti. Napríklad pokiaľ ide o verejnoprávne vysielače, E, snažia sa dosiahnuť aj mladších e, divákov a jednoducho sú tam programy špecificky vyrobené pre internet, takže nemyslím si, že sa to dá šíriť podobným alebo indickým spôsobom offline, takže ja, si, ja to vnímam tak, že akékoľvek online služby, ktoré sa týkajú vysielania, mali spadať po tento princíp krajiny pôvodu. No a potom pokiaľ ide o otázku zmluvnej slobody, o tom sa diskutovalo pomerne kontroverzne. No a myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že tuto ide o e, nariadenie, ktoré sa opiera o určitú ďalšiu legislatívu smernicu o satelitnom a káblovom vysielaní, takže ide tu o to, ako vlastne zabezpečiť cezhraničné šírenie, avšak Európska komisia samozrejme uznala aj to, že pokiaľ ide o slobodu zatvárania zmluv, vlastne ovplyvňovala praktický vplyv tohoto návrhu, takže sú tam určité také mm, problematické veci. Avšak a pokiaľ ide o tento návrh a moju, moju správu, v zásade táto sloboda ostáva nedotknutá pre tú rokujúcu stranu. Však som dodal, doplnila pár vysvetlení, pokiaľ ide o právo týkajúce sa hospodárskej súťaže, bolo jasné, za aké okolnosti alebo v akých situáciách vlastne táto sloboda uzatvárania zmluv by bola a nebola v súlade s pravidlom hospodárskej súťaže, pokiaľ ide krajinu pôvodu, to je vlastne pilierom tohoto nariadenia a preto je nevyhnutné pre e, vysielacie subjekty, keďže Jednoducho sú tam rozličné subjekty, ktoré majú práva, ide o problematiku licencií pre jednotlivé teritória, čo je prakticky nemožné. Pre všetkým, ak ide o taký obsah ako napríklad správy, kde jednoducho neexistuje nejaký trh, ktorý by odôvodňoval takéto veľké investície alebo takéto veľké transačné náklady. Takže ako pristupovať k tomuto, aby sa vyjasnili tieto práva, pokiaľ ide o tie pravidlá, ktoré sa týkajú zmluvných práv, to sa bude týkať iba tej krajiny, kde má sídlo vysielateľ. Takže to neznamená, že to bude celoeurópska licencia, myslím si, to je dôležité pochopiť, to sa nedotýka v zásade toho, aké licencie sú možné a aký, aká územná pôsobnosť tam je. Akurát to ustan- e, určuje, aká, aká legislatíva autorských práv sa uplatňuje. No a potom tu ide o povinné spoločné riadenie, pokiaľ ide o služby opätovného vysielania. To sú iné služby, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom, napríklad sú také ako Ketchup TV, IPTV, satelitné a OTT a využívajú sa tam rodičné technológie. Takže sú určité iniciatívy na úrovni členských štátov, ktoré sa týkajú toho, aby to bolo vlastne spoločné kolektívne riadenie tak ako sa týka režimov satelitného kablového šírenia, ale ide o to, že by to bolo, táto bola správne rozpoltená a nebolo by tu systém kolektívneho riadenia nad rámec káblových eh, programov, ktoré spadajú pod smernicu o káblových a satelitných vysielačoch. Takže tu ide vlastne o všetky služby, ktoré sú pokryté a internet je pokrytý, čo nerozumiem. Internet je podľa mňa jedna z najmodernejších mnohých e, e, komunikačných možností. Takže pokiaľ ide tieto služby OTT a retransmission a catch-up TV, keď sa to šíri cez internet, malo by to vlastne spadať pod e, toto kolektívne riadenie. Toto je veľmi dôležité z toho hľadiska, aby vlastne tá, to, to, pra, to nariadenie o, o prenosnosti vôbec mohlo fungovať. Totiž to, ak ste si objednali nejakú službu, máte IPTV a nie je to prenosné uh, ani u vás doma, že môžete to využívať iba cez pevné pripojenie a nie cez internet do všeobecnosti, tak v zásade ani u vás doma v vašej krajine sa neuplatňuje portabilita, prenosnosť, takže ako by sa to uplatňovalo vzťahu k iným štátom, takže chcem, aby to bolo priateľské voči užívateľov, musíme uľahčiť, e, pokiaľ ide o tieto pravidla týkajúce sa e, kolektívneho riadenia. Malo by to byť e, povinné. Pokiaľ ide o online vysielanie týchto služieb. No ja som doplnil ešte určitý aspekt, ktorý nie je zapracovaný do návrhu komisie, keďže viaceré členské štáty už majú rozsiahle pravidlá, ktoré sa týkajú licencovania a ide tu o rozličné aspekty, ktoré sa týkajú vyjasnenia práv v televíznej a rozhlasovej oblasti. Takže bol tu aj prípad pred Európskym súdnym dvorom, prípad Sulie, ktorý sa podieval špecifickou e, prípadom takýchto kolektívnych licencií a e, tam išlo o to, že tieto pravidlá neboli v súlade s európskou legislatívou, takže je to zabezpečiť jasnosť v tejto oblasti, aby Ehm, vysielatelia, ale aj držiteľia práv mm, boli, si informo- boli informovaní o tom, aká je právna situácia, aby sa vytvorila potrebná právna istota. No a na záver si myslím, že áno, je to skutočne oprávnená kritika, že hovorí sa, že pre všetkým mladá generácia nepozerá televízor, nepočúva rádio a potom pokiaľ ide o platformy VOD, ktoré nie sú prepojené lineárne, prenos e, obsahu zohráva čoraz e, väčšiu dôležitosť. Na nešťastie komisia sa s nimi zapodievala k inej legislatíve a z tej smernice o autorských právach, tam, kde vlastne zapracovali mechanizmus riešenia sporov, ktorý má vlastne uľahčiť e, vyjasnenie práv v rámci týchto platform VOD. Ja si myslím, že to nebude stačiť. Totiž to podľa mňa to povedie k tomu, že mm, nebude disponibilného viac obsahov na týchto platformách, takže musíme sa tým zapodievať. No a potom je tam aj revízna doložka a tam ide o to prepojenie medzi týmito dvomi návrhmi, tam spomínam, takže tá revízia by sa mala realizovať spoločne a ak mechanizmus riešenia sporov jednoducho sa neukáže byť úspešný, pokiaľ ide o zlepšenie cezhraničného prístupu k obsahu, možno bolo lepšie platformy VOD zapracovať do princípu krajiny pôvodu. To spadalo po to nariadenie, to bolo všetko z mojej strany. Ja e, ďakujem pekne za vyjadrený záujem zo strany tieňových spravodajcov, pokiaľ na to spís. teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami a zároveň sa teším aj na e, prácu s výborom pre kultúru, ako aj e, Júri a teším sa na ďalšiu prácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, takže teraz e, dostanú slovo jednotliví rečníci, nech sa páči. Prvý rečník, ďakujem pekne, áno, tutočne veľmi zaujímavý spis, komplexný, aj keď nie je veľmi rozsiahly, pokiaľ ide o tie články, mm, nie ich tam veľmi veľa, ale na úvod by som možno nechcel citovať nikoho z YouTube, ale Johana Wolfganga von Goethe, ktorý povedal ako on vníma realitu, čo on pociťuje. A tu ide o to, že sú tu určité články, ktoré musíme analyzovať, takže hovorí, že jeho hrudi žijú dve duše. Jedna duša hovorí, že bývam na hranici. A nie som úplne taký typický prípad toho, ktorý to zažíva, že žije v jednej krajine, a rád by chcel pozerať aj online televíziu druhej krajiny Viem, že to nie je možné, sú tam určité obmedzenia, takže táto duša mi hovorí, že dobre, bolo by dobré mať také pravidla v Európe, aby som to mal bezproblémový prístup, aby som si to mohol pozrieť od kadeľ chcem. Myslím si, že mnohí to takto vnímajú a pre všetkým to vníma tá generácia, ktorá má 15 no, až 25 rokov, aby som nikoho neurazil, ktorí vlastne úplne ináč vnímajú televíziu a konzumujú ako ja alebo my, a jednoducho tam už televíziu nevnímajú. Oni v podstate iba všetko pozerajú cez počítače a tablety a sústredia sa plne na to, čo sa ponúka ako online ponúka. No a potom je tam tá druhá duša, ktorá hovorí, že áno, ak to, teda pôjdem touto cestou, no budem sa snažiť, možno dosiahnem presný opak a možno dosiahnem to, že táto kreatívna práca, veľmi zaujímavá práca, ktorá existuje v Európe a táto kultúrna mnohorakosť a tie ponuky, ktoré sa týkajú filmov a televízie, že možno to tým zničím, keďže prostredníctvom tejto legislatívy jednoducho odpadnú určité nákladové štruktúry. Televízna produkcia je niečo iné ako produkovať hudbu. Ja som si to vypočul viacejkrát od ľudí, ktorí pôsobia v tej oblasti Produkovať film stojí v Európe treba 5 miliónov, produkovať e, nejakú hudbu, nejakú pesničku, to stojí treba 100 tisíc. Takže ak tie štruktúry úplne zmeníme, ak ich narušíme, narušíme kultúrnu mnohorakosť, to je vlastne tá jedna duša. A ja by som bol rád, keby táto kultúrna mnohorakosť zostala zachovaná, je to určitá výhoda a e, je s tým prepojený veľmi veľa pracovných miest. Ako môžem skombinovať teraz tie dve duše moje hrudi? Možno bude dôležité nájsť nejakú zlatú strednú cestu. A možno by bolo dobre analyzovať to nariadenie o satelitnom a káblovom vysielaní. Áno, už nie je to niečo no- moderné, ale je to snaha to presunúť, preniesť aj na online priestor. A ja si myslím, že Ide o to, že sa snažíme popísať aj legislatívnym spôsobom určitú situáciu, ktorá už v podstate ako keby neexistovala. To znamená, že robíme niečo, čo už v podstate nie je ani realitou. To hovoríme o tom, že to má obstať do budúcnosti a myslím si, že to, čo, na čom pracujeme, to neobstojí do budúcnosti. Myslím si, že asi najdôležitejší pozmeňujúci návrh alebo najdôležitejší bod v celom nariadení to, že je posledné, posledný článok, kde sa hovorí, kedy sa má uskutočniť revízia. A moja dcéra má teraz 6 rokov. Ide o to, aby som sa nemusel o 10 rokov s ňou hádať, či dostane televízor 10 rokov alebo nie. A už nebude potrebovať televízor, ona jednoducho si pozriem na počítači to, čo je v ponuke. A ja pevne verím, že o 10 rokov ešte bude stále takáto E, dobrá ponuka, podobne ako e, bol ten, bol ten rozsudok v prípade Bosman, tak aj túto môže nastať niečo podobné. Je to prípad Murphy a jednoducho môže nastať situácia, že zrazu niektoré štruktúry zmiznú, pokiaľ ide o princíp teritoriality, to, čo potrebuje filmová branža, pokiaľ ide o možnosť predávania licencií, aby mohli financovať produkciu. Ak tieto štruktúry tu nebudú, keďže Európsky súdny dvor skonštatuje, že vlastne každý všade má právo na túto produkciu. No a pokiaľ ide o nariadenie o káblovom a satelitnom vysielaní, budeme uplatňovať e, ten princíp krajiny pôvodu musí byť reštriktívne, aby tie dve spomínané duše, mm, tak povedať, to zvládli, aby to bolo pre nich zlučiteľné. Myslím si, že komisia sa snažila, e, definoval to reštriktívne to znamená, že v tomto zmysle ja dokážem s tým momentálne súhlasiť. E, možno by sa to mohlo ešte trošku doladiť v rámci tej definície. No a pokiaľ ide o doplňujúce online služby, ak by, to musíme, ak by sme to museli rozšíriť definícii, no neviem, či to je nevyhnutné. Samozrejme, veľmi rád si to prejdem ešte s kolegami, zatiaľ ma nikto nepresvedčilo opaku, avšak momentálne ja to vnímam tak reštriktívne, že síce pokiaľ ide to online služby, tak sú pripravené na televíziu, respektíve opačne. A to sa týka tých vysielateľov, ktorí to už e, takto realizujú. A potom istá otázka, či existuje lineárna televízia, veľký otáznik. Áno, v prípade mojej generácie staršie to existuje, že večer si sadnete k televízoru a niečo pozeráte ale väčšina to nepozerá a máte televízory, kde jednoducho potlačíte gombík, nájdete si mm, program s určitým časovým odstupom, teda z iného dňa, takže je to lineárne, nie je to lineárne, podľa mňa asi nie, ale aj tak musím hľadať riešenia, respektíve pokiaľ ide o tú legislatívu, musíme naformovať príslušným spôsobom. Predsednička Pascal, áno, mohli by ste sa blíž, mohli sa blížiť k záveru. Áno, iba veľmi stručne sa blížim. Ešte dve duše, ešte mm, to tak povedať nespracovali. Nie je to nich zlučiteľné, predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré to upresnia. A pokiaľ ide o princíp krajiny pôvodu, Nemyslím si, že to je niečo, čo by sme mohli odtiaľ vypustiť, budeme to musieť nechať a pokiaľ ide o princíp slobody uzatvárania zmluvy a teritorialita a pokiaľ ide o poskytovanie exkluzívnych práv, to musí byť zachované aspoň v tejto fáze. Myslím si, že iná cesta nevedie, aj keď je snaha to otvárať určité cesty alebo dvere pre to, čo som, čo som popísal. Mali sme to nechať a presne zadefinovať. Pán európska licencia, to je niečo, čo už existuje ako alternatíva ja si nemyslím, že pokiaľ náš dnešný svet môže fungovať v rámci paneurópskej licencii, tam musím byť veľmi obozretný a preto sa už veľmi teším na to, o čom budeme diskutovať v najbližších týždňoch. Chcem sa poďakovať kolegyni Reda za jej správu, ktorá podľa mňa v niektorých oblastiach je veľmi dobrá, niekde je možno až príliš ďaleko, ale určite budeme o tom diskutovať a ja sa už na to veľmi teším. Ďakujem. Is euh, it Virginie? Virginie merci, euh, merci Vicky. Alors, comme ça a été rappelé, euh, cette proposition... Pokiaľ ide o tento návrh, ide o úpravu právneho rámca, pokiaľ ide o uspôsobenie audiovizuálnej e, retransmisie v, vzhľadom na nové technologické vývoje. Sú tu problematické časti a aspekty. Je dobré vedieť náš právny rámec uspôsobovať na hypotetické vývoje v budúcnosti, ale problém je v tom, že modifikácie, ktoré sa dnes navrhujú, nie sú s dnešnou realitou sklbené. Audiovizuálna produkcia, ako tu bolo povedané, je, produkcia nákladná, ktorá v danom okamžiku má eh, sa uspôsobiť na investície a, a valorizáciu umeleckých eh, diel. Nie je tu, eh, umelci nemajú veľkú, veľkú, veľkú páku na vyjednávanie. Od okamžiku, kedy princíp krajiny pôvodu dáme na rokovanie o práva, pokiaľ ide o digitálne vysielanie. Spochybňuje sa fundamentálne kapacita rokovať o, o právach pre cel, celost, celý celok e, verejne, verejného vysielania. Buď to bude pre vysielateľa alebo vý, vý, výrobcu toho obsahu. Buď to bude ten, kto vysiela, pretože rokovania budú prebiehať e, v rámci krajiny pôvodu, ale musíme z, zakomponovať i potenciálne oslovené publikum, napríklad frankofónne e, belgické publikum, e, tu sa musíme brať do úvahu publikum vo Francúzsku i e, v Belgicku. Pokiaľ ide o ekonomické kapacity belgických výrobcov, E, ťažko očakávať, že si môžu nadobudnúť práva pre celé to publikum, pretože ich ekonomické prostriedky e, možno e, na základe príjmov nemôžu osloviť aj celé to francúzske publikum. Takže tu je spôsob, akým vlastne konštruuje svoj ekonomický model. Tu v parlamente sme často šokovaní, že nemôžeme sa pozrieť na programy e, z domovských krajín, ale toto rozhorčenie e, možno ukludniť rizikom, ktoré by to malo na celý ekosystém. Mohol by to byť problém pre, vis- e, pre distribútora. tu by sa dali vlastne e, negociovať tie práva na základe verejnosti, ktorá je cielená. Ale ak e, zajtra bude ten, tu budeme mať tento princíp krajiny pôvodu a ak sem zaintegrujeme modifikácie, ktoré navrhuje spravodajkyňa, ktorá by chcela rozšíriť dopad systému krajiny pôvodu, od tej chvíle by sme vlastne riskovali e, e distribútorov rozhlasových, ktorí by vysielali na celom európskom teritóriu a pritom by si získali práva len v svojej krajine pôvodu. E, tu vlastne výrobca by bol vlastne ochudobnený o určitý, určitý čas svojich príjmov. tak e, kapacita vytvárať tieto hodnoty nie je e, vždy celkom taká jednoduchá. Ak preveríme rozšírenie návrhu komisie, tak tu sa to obmedzuje. Pokiaľ ide o návrh správy, situácia je ešte horšia, pretože ide o celok služieb e, distribuovaných online. Viete, že dnes e, online vysielanie nie je najčas najväčšou zložkou príjmov. Rôzne modely vysielania zaberajú veľkú časť rastúcu toho vysielania. To teda si treba uvedomovať vysielajúci potrebuje predsa určitú diverzitu, inak by audiovizuálnu produkciu ochudobňoval o časť príjmov a kreativitu tiež v Európe. Neviem, či toto chceme ako cieľ spoločne sledovať. A pokiaľ ide o konkurenciu a určité mm, určitú zmluvnú slobotu, ale v rámci e, zmluvnej slobody určité vlastnosti už sú kontraktuálne strany, majú túto možnosť a vieme, že to nezodpoveda dnešnému trhu, takže chcieť modifikáciou pravidiel konkurencie navrhovaných de facto, hoci je to nie je explicitne vyjadrené, škrtajúc po teritoriálnu povahu autorských práv, vlastne zab- zabudáme na uh, E, európsku e, trhovú realitu. Takže vlastne myslím si, mali sme tu zápis e, k, pra, k úpravám, pokiaľ ide o portabilitu. Ide o legitimné obavy užívateľov, ktorí platia a chcú mať prístup k svojim dielam bez ohľadu na to, či sú v krajine prezidentmi alebo nie. Ide v každom prípade o prácu, ktorá je celkom ohrozená práve e, týmto, e, touto úpravou. Ak chceme e, zmluvne obmedziť tieto práva len na základe pravidla krajiny pôvodu, tak sme proti realite v sektore a tiež voči prácam, ktoré sa udiali tento návrh správy rozhodne je veľký, veľmi problematický a zostáva na ňom veľa práce. Okay. I give the the floor to Next... Kým dám slovo ďalšiemu rečníku, chcem privítať skupinu vzadu. Pozvaní sú na základe pozvania Otmara Karasa. Um, the has a for... in- Váš poslanec veľmi, veľmi tvrdo pracuje, to je jeho povesť u mnohých tém. Vítajte, e, ďakujem, e, že ste prišli si nás vypočuť. Teraz dám slovo e, za liberálov Kaji Kalas. Nech sa páči, Kaja. Okay. Uh, thank you. And, uh, thank you, uh... Ďakujem, Julia, za prácu na tejto téme. Osobitne ďakujeme ti za tvoje úsilie v oblasti transparentnosti Stretli sme sa s mnohými zainteresovanými, aby sme to dobre pochopili, čo je naozaj e, šokujúce, že sú proti všetkým zmenám a, a ne, pritom neposkytujú alternatívy. Aké by mohli byť alternatívy? Tešia sa, e, sú spokojní so, e, so status quo, ale ja neviem, ako toto status quo môže vlastne sa vyspriedať s budúcnosťou i s existujúcou situáciou budúcnosť, to nie je mobil alebo, alebo mm, televízia, skôr pôjde o obsahy. Budú, budúcnosť patrí multiplatformám, každý si pozerá obsah na rôznych platformách, nie, nie je o, o to, kde si to pozeráte. Ako môžeme obhajovať realitu, e, kde transakčné náklady sú takéto vysoké, pretože je, clear, eh, clearance je tak eh, veľmi nákladnou zložkou. Napríklad, ak to dobre chápem, BBC spustili servis a rokovali ale 5 rokov, aby mali vlastne práva na takúto multiplatformu. Aj tak potrebovali eh, špecializovaný tým, ktorý neustále preveroval práva každý deň, predstavte si, každý deň. Je jasné, že Potrebujeme určité zmeny, aby e, ten clearing práv bol e, založený na báze viacerých technológií. A pokiaľ ide o princíp krajiny pôvodu, chápem obavy, pokiaľ ide o teritorialitu a tento princíp. Nemyslím si však, že na internete vytvárať e, múry a hranice je dobrým krokom do budúcnosti. Takže určití zainteresovaní si myslia, že akékoľvek rozšírenie princípu krajiny pôvodu prospeje prevádzkovateľom z e, územia mimo EÚ. Je prineskoro aj tak, e, Netflix tu už je, plní požiadavky európskych e, spotrebiteľov a jednoducho oni zvládajú tú fragmentáciu, jednoducho E, jednoducho e, vystupňovali svoj systém a my naopak si vytvárame múry a hranice. Takže opätovne sa otázka e, znie, či ten terajší systém funguje. Ja si nemyslím. Táto diskusia je rozhodne určite plodná na pochopenie toho, čo tu presne, presne ide, čo sa snažíme dosiahnuť a ako to bude fungovať v budúcnosti. Ďakujem. Za EKR je zodpovedný e, pán e, Dalton, ktorý mi posiela stanovisko. Ja ho mám prečítať za neho. E, chápe, že IMCO je efektívnejšie než ostatné výbory a v popredí obavy e, vyjadril, pokiaľ ide o spracovanie tohto materiálu, pretože práve ešte prebieha e, súdny postup, e, pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie a porušenia európskeho práva hospodárskej súťaže. Bolo by dobré vyhnúť sa vytváraniu práva, kým nie je ešte všetko vyjasnené. Vo všeobecnosti víta zámer komisie aktualizovať e, copyright e, právo duševného vlastníctva a, odraziť tak technologické vývojové tendencie vzhľadom na vek smernice o satelitnej káblovej televízii z roku 1993. Geoblocking je určite e, čím si, čo len sa pridáva k obsahu Europarl TV napríklad nie má geoblocking, pretože chceme, aby všetci mohli sledovať naše zasadnutia. Niekedy dáva geoblocking zmysel, ale nemala by to byť e, základná východisková pozícia pre všetky obsahy. Takže je dobre, e, dobre mať prístup cezhraničný. A nielen, že by to e, zvýšilo počet disponibilného obsahu, ale Eh, pomôže to komerčnej úspešnosti európskych výrobcov bez toho, že by sa podkopávali ich podnikateľské modely. Na druhej strane však nechceme e, nútiť k celoeurópskym licenciám. Terajší multiteritoriálny systém financovania v EÚ podporuje vlastne kultúrnu diverzitu a povzbudzuje väčšie množstvo európskych e, produktov. Hoci by to mohlo mať teda, toto rozhodnutie dopad na e, význam, zmluvná sloboda to návrhu je dôležitá pre európskych e, výrobcov a spotrebiteľov. Dan si záverom myslí, že určite prebehnú zaujímavé diskusie a on sa teší na spoluprácu so spravodajcom a ďalšími tieňovými spravodajcami. Marko Zula is not here. Marko Zula už odišiel, ten nevystúpi. Ešte snáď niekto by sa chcel ujať slova? Nie. Nech sa páči. Ďakujem Julia a ďakujem všetkým tieňovým. Toto je určite rozhodujúca diskusia. Keď som tiež počúvala slovám Kai, To je práve na tom zaujímavé. Ale vy ste tiež povedali, že pokrivkávame e, e, časovo, takže e, nechceme pokračovať v meškaní. Čas plinie oveľa rýchlejšie, než, a ja som asi najstaršia, než ktokoľvek by si bol býval predstavil. A ak chceme zachovať status quo, čo potrebujeme je taký prístup, e, nie len národných producentov a našich národných výrobcov, pretože to sa tiež mení v dnešnom svete. Avšak otvorme si mysle novým obchodným modelom, novým riešeniam, ktoré nebudú e, likvidovať našu európsku E, produkciu, všetko, čo je dôle, e, symbolické pre bohatosť e, kultúry našeho kontinentu. Vyzývam vás však, aby sme našli odpovede, aby sme naopak nie, sa nebránili zmenám. Zmeny nemusia byť vždy nevyhnutne zlé. Myslíme na nové modely a ja som presvedčená, že sú možnosti e, na vývoj. Takisto teda je potrebná odvaha, nebojme sa. E, e, to bolo napríklad moto našeho polského pápeža pred určitým časom. Julia, ty tu, si tu navrhla v pozmeňujúcom návrhu 24, v novom článku 4, zmenu, ktorá je veľmi podobná tej, ktorú vidím v nariadení o geoblockingu. A v oblasti geoblockingu je to fyzickej e, povahy, tu ide, alebo tá, ide o fyzické tovary, tu ide o iné tovary. Ide o tie pasívne predaje v tomto prípade dohody e, na retransmisiu e, povinnosti v tejto oblasti, pokiaľ ide pasívny predaj, e, konanie v rozpory v rozpore s článkom 101 zmluvy o fungovaní Európskej únie z roku 2010 stane sa neplatnou. Mám však dve otázky. Možno, že e, by nemala e, prestať byť platné celé, e, celé, celé články, celý ten predpis, ale len určité konkrétne pasáže. Nariadenie komisie 330 z roku 2010 o aplikácii článku 101 zmluvy má dve kategórie vertikálnych dohôd a e, zosúladených postupov. A týka sa to i práv duševného vlastníctva, pokiaľ ide o použitie článku 101 zmluv. Takže, čo ste vlastne chceli zmeniť týmto článkom? Mohli by ste mi uvieť konkrétnu situáciu, v ktorej, ktorá by ukázala túto zmenu, kde by sa vlastne zmenila e, samotná situácia. A možno moja posledná poznámka, alebo snáď otázka, otázka na záver. Vy tu dávate i návrh na no, nový systém urovnávania sporov, ale má, pamätáte si, že sme vlastne tu pred určitým časom to rokovali o systéme online e, riešenia sporov. Začína fungovať čoraz lepšie. Nemyslím si, že stále potrebujeme nové riešenia. Len to doplní administratívne bremeno. Ďakujem vám však v každom prípade za vašu odváž, odvážnu víziu. Ja sama dodám zo pár komentárov, pričom nie som stieňových spravodajcov, ale chcem povedať svoj pohľad. Jeden z najúžasnejších faktorov o obsahoch v Európe je diverzita. Že je tu taká bohatosť eh, rôznych obsahov, rôzne jazyky, rôzne kultúry, a keď hovoríte s ľuďmi, ktorí vyrábajú tieto obsahy, jeden z dôvodov, prečo je takáto diverzita, je preto, že to môžu predávať na lokálnych trhoch a môžu dostať rôzne investície z rôznych lokálnych trhov. Ak ich budeme nútiť ponúkať za rovnakú cenu v celej Európe, povedia, že, alebo tvrdia, že sa zníži počet tej diverzity obsahu. Takže súhlasím, že potrebujeme pre nový svet nový model. nebude, nevytvárajme model, kde mm, sa zníši tá úžasná bohatosť kreatívnych obsahov. Práve preto e, sa obávam tých e, návrhov, že výrobcovia by mali stratiť svoju slobodu kontraktov na teritoriálnej báze. Mali by mať naďalej e, tú slobodu zmluvou, zmluv na teritoriálnej báze. Je dôležité, aby sme čakali rozhodnutie prípadu komisie, pretože ten prípad PayTV eh, komisie bude mať na to dopad. Otázka prenosnosti je samozrejme tiež dôležitá. Eh, možnosť preniesť si obsah cez hranice, aby ste si mohli pozerať obsah cez hraničné, ale to sme riešili eh, v zložke o prenosnosti. Marko Zulo pred pol hodinou hovoril, že sa práve k tomu skončili rokovania v trialogu Ďakujeme ti, e, Julia, za tvoje vynikajúce poznámky, ale ak chceme byť schopní zachovať tú slobodu na teritoriálnej báze, ak to odnímame, bude tu menej diverzity ako kreatívnej kultúry v Európe a to určite nechcem, aby sa udialo. Ďakujem. A dávam slovo na... Um, Dávam slovo naspäť Julie. Like oh, should... Neviem, či komisia chce ešte prehovoriť, alebo potom ja zrejme pani predsednička sa pýta komisie. Áno. Ďakujem veľmi pekne. My sa chceme spravodajkyni poďakovať za jej prácu na no tejto správe. Mám za sebou úspešné rokovania po, o prenosnosti a tie prvky e, balíčka copyright sú veľmi dôležité pre spoločný digitálny trh a preto e, toto bola veľmi zaujímavá diskusia. Áno, vidíme tu významné odlišnosti od nášho návrhu, o tom sa už hovorilo. E, ide o aplikáciu na všetky online služby vysielateľov a potom obmedzenie na zmluvnú slobodu v porovnaní s tým, čo sme my navrhovali. No a potom rozšírenie pravidiel retransmisie na internet a tiež otázka licencovania a rozširovanie na výnimky. To sa nespomínalo explicitne, ale treba to zdôrazniť, že v správe je uznesenie e, ide o rozšírenie výnimiek na určité e, e, vysielania podľa tohto naredenia. My si samozrejme podrobne zanalizujeme tieto odlišnosti, ale chcem zmieniť dve dôležité veci, ktoré vyplývajú z týchto odlišností krajina pôvodu. Podľa nás e, by sa to vzťahovalo aj na služby video on demand. Musíme sa na to pozrieť, že či to isté zdôvodnenie, ktoré máme lineárne servisy, služby, e, vysielanie, či to vzťahuje aj, či to vzťahuje aj na video on demand, ktoré poskytujú vysielatelia podľa nás, a my sme neprišli k rovnakému záveru. My si myslíme, že video on demand má inú charakteristiku a e, že sa to týka, teda, že to služby, ktoré poskytujú aj iní poskytovateľia. No a potom ide o definíciu retransmisie. Podľa nás, e, zdá sa nám, že e, tu vypadol výraz simultaneous, simultánne. Nevieme, či to bolo zámerne alebo nie, ale podľa nás by to veľmi zmenilo definíciu. Bola by to iný význam retransmisie, než ako to máme teraz eh, v medzinárodných dohodách a v našej AKI. Eh, samozrejme, že tu musí eh, byť zachovaný ten koncept simultaneous a my si myslíme, že tu by došlo k spochybneniu a k rozpore s zmluvami. A to sú teda odchýlky, ktoré, ktoré si musíme podrobnejšie preštudovať. Ale už teraz som to chcela e, avizovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem sa kolegyne Turner spýtať, či preberie e, predsedanie schôdze. A teraz, e, e, teda, keď budeme hovoriť o poštových službách a potom budeme mať ešte prezentáciu štúdie. Takže, Julia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú diskusiu. Myslím, že sa nebudem môcť vyjadriť ku všetkému, ale jeden významný bod, ktorý je dôležitý pre toto nariadenie. To je to, čo povedal Dan Doutman. Geoblocking by nemalo byť východiskom defaultné. A mm, táto správa nezavádza e, e, teda naznačuje, že tam, kde nositeľe práv nemajú špecifický záujem na zachovaní E, e, licencie, aby boli teritoriálne obmedzené, môžu sprístupniť obsah cezhranične. Pozrieme sa na správy napríklad. E, správy sú často geoblokované, hoci nemajú informačnú hodnotu v iných krajinách. Teda hmm, možno ide niekedy o ilustračné zábery, ktoré sa vysielajú na pozadí týchto správ, ale tieto, o týchto licenciách sa už nedá rokovať medzi nositeľmi práv a vysielateľmi, keď či už to chcú tým smerom, alebo tým smerom teda môže to chcieť vysielateľ, ako to spomínala Viržiny, možno, že nechcú platiť viac, alebo možno, že držiteľ práv to chce urobiť, pretože chce predať e, teritoriálne licencie na iných územiach. Ale napríklad e, belgická e, stanica televízna by nemala platiť viac, keď bude francúzsky obsah e, vysielať v celej Európe. Teda tam sa to vyslovene hovorí, že pri oceňovaní sa to musí zobrať do úvahy, aké je e, potenciálne auditorium. No a potom špecifické otázky. E, ja nenavrhujem nový systém riešenia sporov komisia sa nerozhodla urobiť nový návrh, pokiaľ ide o cezhraničnú disponibilitu obsahu. A v smernici o e, copyrighte budeme o tom hovoriť. Tam je taký systém, ktorý je nový. Ja mám isté pochybnosti o tomto prístupe, ale ja len chcem povedať, že v tomto nariadení e, hovorím, že sa to musí riešiť a, a vyhodnotiť. A ak sa ukáže, tak e, musíme zlepšiť e, vymahateľnosť práva pre platformy VOD. A áno, e, len tie pasívne predaje by sa mali považovať za neplatné a ak by tieto sú boli zahrnuté do geoblockingu, tak treba vyjasniť, že to sa stane len vtedy, ak e, tieto licencie, ktoré sú k dispozícii, by spadali do úvahy. Ja len hovorím, že ak dohody sú v rozpore s primárnym a sekundárnym právom, potom sú kontrakty zmluvy neplatné nie podľa toho, či sa vysielajú. Mm. Takže ja si myslím, že je tu potrebné toto veľmi dôležité vyjasnenie. Ja by som uprednostnil, keby sme to mali všetko v jednom e, predpise o geoblockingu. No a pokiaľ ide o špecifický bod, ktorý spomínala komisia, ja nezdielam tú interpretáciu, že e, toto je oddelené od e, komunikácie k verejnosti ale súdny dvor e, povedal, že spôsob e, toho práva prístupu komunikácia verejnosti, vrátanie disponibility. Takže e, toto je akási podnožina komunikácie s, verejnosť, s verejnosťou a preto v medzinárodnom práve je možné E, a, a malo by sa to zahrnúť. A ja myslím, že vo všeobecnosti sa musíme zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť, že všetok obsah, ktorý je teraz geoblokovaný a nikto z toho nemá výhodu, by mohol byť uvoľnený. My hovoríme o, hrozbách, keď sa zbavíme geoblockingu, ale my nehovoríme o tom potenciáli, e, kde tu máme veľa zákazníkov, ktorí by chceli mať k dispozícii túto legálnu ponuku. Oni majú tiež e, práva a mali by sme z toho aj výnos. Takže ja sa teším na prácu na tejto téme a termín na pozmeňovacie návrhy je 15. február a Hlasovanie e, vo výbore očakávame v apríli. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Thank you very much, Julia. So we pass... Uh, Ďakujem, Julia. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Myslím, že k vašej správe očakávame zaujímavé návrhy. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a tu ide o doručovanie balíkov. A kolega Anderson, prosím, aby sa ujal slova. Kolegyňa Anderson. Ah, sorry, sorry. Pani predsnička sa ospravedlňuje. A myslel som si, že Lucy sa tiež venuje balíkom, ale ale nie. Takže ide o Biliana Borzan. A nech sa páči, máte slovo. Zahvaľujem sa, gospođo predsedávajúča, e, kolegice kolegy. Ďakujem, pani predsednička. A chcem využiť e, túto možnosť hovoriť po chorvátsky. Na to, aby sme stimulovali elektronický obchod, tak je potrebné sprístupniť doručovacie služby. A preto vítame návrh komisie. Za posledné týždne som sa stretla s e, rozhodujúcimi zainteresovanými subjektmi, ktorí nám poskytli osobný pohľad a hovorili o problémoch e, pri doručovaní balíkov, ako ich riešiť. No a zdá sa, že vec, na ktorej sa zhodli, je, že je tu problém. To je jediné, na čom sa zhodli. No a tiež, že e, tým problémom je cezhraničné doručovanie balíkov. No a problémom je vlastne vysoká cena, ale nie je dôvod, prečo by to tak malo byť, ako tomu je v niektorých prípadoch. Pokiaľ ide o to územie doručovania, mm, musíme byť veľmi opatrní, že aby sme nevydávali nadmernú legislatívu, pokiaľ ide o poštových e, prevádzkovateľov a mali by sme umožniť aj iným hráčom, aby vstúpili na trh. Pokiaľ ide o návrh komisie, povedala som, že ho vítame. Zámer je jasný, ale v niektorých bodoch potrebujeme podrobnejší prístup. Najmä musíme definovať, čo je balík. Nemôžeme mať nariadenie o doručovaní, cezhraničnom doručovaní balíkov, keď nemáme definíciu balíka. A keď hovoríme o zainteresovaných subjektoch v celom reťazci, tak sa zdá, že tá definícia šírky 20 mm je pomerne e, široká, mali by sme hovoriť aj o váhe. V článku 3, e, kde sa hovorí o spoločných ktoré sú mimo rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, tam by sme mali jasne definovať, čo e, ten počet 50 zamestnancov znamená teda ide o všetkých, ktorí sú zainteresovaní do doručovacieho procesu. Myslím, že tí by mali byť e, všetci zarátaní. No a potom ide aj transparentnosť tarifov. To je veľmi dôležitý bod e, v celom návrhu. Myslím, že vyššia regulatórna kontrola by e, znamenala pozitívne zmeny v sektore. No a samozrejme musíme mať na pamäti, že ako bude tento návrh fungovať v praxi a aký vplyv to bude mať na obchodné tajomstvo. Ale myslím si, že by sme nemali uvaliť prílišné bremeno na poskytovateľov univerzálnych služieb. Ale ak majú nejakú infraštruktúru, tak majú samozrejme aj nejakú zodpovednosť. Pri stretnutiach s zástupcami regulatórnych e, služieb a tiež doručovacích služieb som často počula, že nie je potrebná, e, potrebné regulovať e, túto oblasť na európskej úrovni. Oni majú svoje praxe a mm, stretávame sa so zlými e, postupmi na trhu. Ale mm, ja si myslím, že potrebujeme takéto nariadenie. Digitálny trh sa rozvíja a cezhraničné doručovanie balíkov tiež rastie. Myslím, že pôvodný návrh komisie, pokiaľ ide o štúročné obdobie hodnotenia, je príliš dlhé. Tento sektor je veľmi dôležitý a nemôžeme tak dlho čakať, aby sme overovali, či máme správne riešenia aj u nás, aj výbor pre dopravu máme veľkú úlohu, potrebujeme E, doručovanie balíkov e, sprístupniť, aby bolo lacnejšie pre stredné malé podniky a pre občanov. A teším sa na vaše návrhy, a vaše poznámky a na dobrú spoluprácu. A tiež chcem zdôrazniť, že sa chcem ospravedlniť vopred. Možno, že nebudem môcť zostať až do konca de- diskusie, lebo musím e, stihnúť lietadlo ale e, e, môj asistent zostane a samozrejme pozná si, alebo asistentka poznamená si vaše návrhy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nemáme tieňových, takže Antonio López sa ospravedlňuje, že nemôže byť medzi nami, ale poslal mi svoje poznámky ako tieňové spravodajca a požiadal ma, aby to prečítalo EPP. Antonio López si myslí, že ciele návrhu, pokiaľ ide o cezhraničné doručovanie balíkov, ako je zvyšovanie transparentnosti a poskytovanie informácií s zákazníkom, dostupnosť a kvalita, ako aj zlepšenie práv spotrebiteľov, pokiaľ ide o riešenie sťažností a odvolaní, na tom sa dokážem zhodnúť a myslím si, že všetci by sme sa mali za to poslať. Veľká otázka, ktorú máme, ktorú si musíme položiť, je, ako dosiahnuť tieto ciele. Nepochybne. Práca, ktorú robí komisia s cestovnou mapou z roku 2013 a následné regulovanie sektoru už e, zlepšilo postavenie spotrebiteľov, ale fyzické doručovanie objednávok online je stále jedným z kľúčových e, elementov rastu e-commerce. Teda bezpečnosť, spolahlivosť, termíny a e, potom e, ignorovanie sťažností. To sú všetko oblasti, na ktorých treba pracovať. Štúdie nám hovoria, že problémy s doručovaním často e, ovplyvňujú rozhodnutie spotrebiteľov vykonať nákup online a e, často nevykonajú svoj nákup. No a samozrejme je tu ešte kritika, ktorá zaznela vo výbore v, predopravu. E, je to názor EPP. Máme tu text, môžeme na ňom pracovať aj s pomnicami návrhmi, aby sme dosiahli cieľ. E, tiež správca EPP sa nazdáva, že e, ferová súťaž sa musí podporovať a e, jej kontrola musí byť proporcionálna. Univerzálni operátori majú veľmi malý podiel na trhu. Napríklad v krajine, v Španielsku, je 21 spoločností, ktoré poskytujú cezhraničné doručovanie balíkov a tam nie je problém s eh, konkurenciou. A na eh, uvalenie mm, povinností transparentnosti tarifov, hoci majú maximálny podiel 15%, tak zabudáme na tých ďalších 85% a tam nie je možný potom monitoring vývoja cien a budú e, problémy v niektorých krajinách, ale nie vo všetkých. Takže opatrenia sa musia sústrediť e, výlučne na tie krajiny. Na druhej strane, v biznise cez doručovania, cezhraničného doručovania balíkov máme e, platformy e-commerce, ktoré rokujú o cenách a získavajú veľmi výhodné konkurencieschopné ceny. A potom si ale dajú maržu, e, ktorú e, musí zaplatiť e, koncový zákazník. Na tieto témy sa musíme pozrieť. Antonio López hovorí, že ak chceme mať prehľad o trhu, tak Európska komisia musí zabezpečiť, aby všetky, všetci poskytovateľia doručovania balíkov by mali mať nové biznis modely na kolaboratívnom modeli. No a potom ďalšou témou sú eh, limity formátu, ktoré pokrývajú oveľa širšie spektrum produktov, než to, čo sa teraz vzťahuje na do, dodávky alebo zasielky e-commerce. Štúdie ukazujú, že 90 eh, balíkov má menšiu váhu ako 1 kg. No, sú tu štandardy a teraz nariadenie hovorí o 31,5 kg. Myslím, e, chcel by som, aby to komisia vysvedlila tento, toto nové rozpetie. Pokiaľ ide o celú sieť bez e, európskych zdrojov alebo verejných zdrojov a má to byť službe všetkých. E, Tieňový správca APP si myslí, že musíme zohľadniť, že e, tu bude selektívny výber a operátori sa budú rozhovať len profi- pre profitabilné trhy a áno, musíme si uvedomiť, že európske pravidlá sa porušujú a musíme zlepšiť tento mechanizmus. Nemôžeme e, takto podkopávať budúce investície do tohto sektora. A napokon Antonio López sa nazdáva, že je veľmi dôležité, aby tento návrh e, viedol ku zníženiu cien. Možno, že vytvárame zlé falošné očakávania. My hovoríme, že áno, ceny klesajú, ale na druhej strane sme svedkami toho, že tento návrh sa sústreďuje len na verejný sektor, kde mnohé krajiny nemajú dominantné postavenie. Všetci operátori musia mať rovnaké postavenie alebo môžeme hovoriť o istom objeme e, e, obchodov. Tieňový e, správe za EPP predloží svoje, tieňové, svoje pozmeňovacie návrhy a je k dispozícii, aby prispel ku dosiahnutiu dobrého návrhu. A e, všetky tie návrhy sú legitimné. Ďakujem pekne za mene Antonia Lópeza. Ďakujem. Please, Nech sa páči, Annelien. Thank you very much, uh, Rosa. Ďakujem pekne. Róza. Ja som rada, že vlastne máme možnosť diskutovať o tomto návrhu. Je to vlastne prvýkrát, čo diskutujeme o tomto návrhu. Koniec koncová komisia predložila ešte minulý rok. A je to súčasť celého balíka o doručovaní celé som si to preštudovala a pokiaľ ide o tiež spravodajcov, ostatných tiež takto postupovali. Mali sme tu aj diskusiu s pravodajkyňou, ako aj s komisiou a diskutovali sme o súkromnými subjektami, ktorí pôsobia v tejto oblasti. Myslím si, že sú tu určité veci, na ktoré sa musíme zamerať. Všetci asi súhlasíme s tým, že neexistuje žiaden subjekt, ktorý poskytuje služby v tejto oblasti, ktorý by si želal úplnú transparentnosť v rámci cien. Takže ťažko je posúdiť, ako sa bude vyvíjať trh, ťažko povedať, ako zabezpečiť vlastne tú transparentnosť a celkovo je to zložité potom zabezpečiť monitorovanie trhu, takže s čím spočíva, v čom spočíva ten problém. Ten sa týka e, testov, ktoré môže vykonávať komisia, pokiaľ ide o primerané ceny, takže samozrejme istá otázka, čo sú to primerané ceny, ako to budeme merať. Je to závislo od jednotlivej krajiny, od konkrétnej osoby a ja by som bola rada, keby nám niekto vysvetlil, akým spôsobom sa stanoví niečo, či tá cena je dostupná alebo nie. No a či sa to orientuje podľa výšky nákladov alebo nie, to je ďalšia dôležitá vec. A akým spôsobom by sme mohli potom zabraniť tomu, aby sme tu z parlamentu neregulovali ceny. Takže to je prvá vec, ktorá sa týka vlastne dostupnosti cien. A tu sa chcem spýtať, hovorí sa o, častokrát o problematike nadmernej regulácie. A tu sa chcem spýtať, ako vykonávať takéto testy primeranosti cien, či to treba vykonať, Jednoducho musíme si uvedomiť, ako percentá prevádzkovateľov v tejto oblasti sa to týka, e, aké sú očakávania, koľko subjektov neobstojí. To znamená, že či už komisia má teraz bližšie informácie o tom, kde spočívajú tie problémy a v zmysle lepšej legislatívy si myslím, že by bolo dôležité, aby toto sa nestalo nejakým príkladom pre ďalší postup, preto musíme veľmi podrobne zvážiť náš ďalší postup. Ja osobne by som bola za určitý systém, ktorý by pomáhal riešiť problémové situácie a potom z toho vyhodiť opatrenia. A potom sa môžeme zamýšľať nad tým, či treba alebo nie poskytovať systematické údaje. Pokiaľ ide o tretí bod, tu ide o prístup pre tretie subjekty, to je aj návrh e, komisie. Ja sa ten spýtať, aký, aké sú úvahy za tým prístup k sieťam. To sa obmedzuje na základe obchodných rokovaní medzi poskytovateľmi služieb a musíme byť obozretní, aby sme nezasahovali e, do tejto oblasti príliš, aby sme neskreslovali e, voľný trh. Existujú určité dohody medzi jednotlivými podnikmi a myslím si, že tam nemusíme zasahovať. Potom je to ešte článok 4 ktorý sa týka cien. Ide tu vlastne o náklady, ktoré belgický prevádzkovateľ mal zaplatiť vlastne holandskému prevádzkovateľovi, ak chce teda doručiť eh, balík z Belgicka do Holandska. Takže chcem sa spýtať, musia byť tieto ceny zverejňované a, alebo kedy? Lebo myslím si, že potom by sa vlastne zverejňovali E, veci, ktoré sa týkajú obchodného tajomstva o vzťahu k tretím subjektom, takže myslím si, že by sme mali vychádzať z toho, že tu ide o isté, tak povedať, utajované informácie, ktoré by sa nemali zverejňovať, môže to byť problematické a citlivé. A potom ešte krátky komentár, ktorý sa týka colných otázok, pokiaľ ide o firmy B-Post a Post ML, k ním sa pristupuje flexibilnejšie ako vlastne súkromné subjekty poskytujúce služby. To je problém, ktorý sa už podarilo teraz identifikovať Napríklad, aj pokiaľ ide o DPH, nemusia ju uhradiť. A pokiaľ ide o súkromné subjekty, e, tam sa kontroly vykonávajú systematickejšie. To znamená, že myslím si, že je dôležité zlepšiť transparentnosť, zvýšiť dohľad nad trhom, aby tie pravidlá platili rovnako pre všetkých a myslím si, že to by sme nejakým spôsobom mali zohľadniť aj v rámci našej diskusie. To boli moje prvé komentáre, ja sa už teším na ďalšiu spoluprácu so všetkými zapojenými. Ďakujem pekne. No, but first, yes, please. Just quickly, because... Nech sa páči, iba stručne. It's going. A nech sa páči, môžete vy. No, ja iba veľmi stručne. You okay. You are staying? Okay. Zostávate? Výborne. Just, just a couple of remarks. Takže pár komentárov na úvod. Áno, v zásade je plne v vašej línii. Nemali sme to až príliš regulovať, nemali by sme to rieši tak, že pokiaľ ide o pravidlá by potom nefungovali. Chcem, aby tu plat, e, fungovali tie pravidlá. To je vlastne celé to pozadie toho úsilia. A potom to sú otázky, ktoré sa diskutovalo aj na otázkach pre, na, na výbore pre dopravu. Ale to sme na inom výbore, tu je výbor pre ochranu spotrebiteľov. A jednoducho my sa poviem v inom prostredí. Máme tu veľký digitálny jednotný trh. A ide tu o aktivity, ktoré sa týkajú toho, ako zohľadniť to, že jednoducho doba sa zmenila. Vystáva otázka, ako umožniť prístup novým subjektom na trh, ako vlastne podporia startupy. Pokiaľ ide o tie čísla, ktoré sa týkajú tých veľkých subjektov, keď si pozrieme tie ich čísla, tak zistíme, že to nie je tá oblasť, kde vznikajú tie nové služby a pracovné miesta. Takže tam by bolo nevinutné zvoliť asi iný prístup. Tu ide o tých hlavných aktérov a istá otázka, či chcú byť transparentní. A pokiaľ ide o tie hlavné čísla, vystáva otázka, či vieme zadefinovať nejaké prahy, nejaké obmedzenia alebo nejaký systém, kde títo malí aktéry by mohli podať stiažnosť, aby sa to preverilo, či je to v súlade s, legi- s legislatívou, ktorá sa týka hospodárskej súťaže. To je bolo dôležité. Potom otázka pevne stanovených cien. Istá otázka, či je to potrebné alebo nie. Ja by som si vyvolal taký flexibilnejší systém, kde vlastne automaticky sa riešili tie oblasti, kde boli problémy. Nechcem nadmernú reguláciu, Nechceme spôsobovať nejakú záťaž pre dotknuté subjekty, ktoré poskytujú tieto služby. Takže to je taká dôležitá vec. Ja som už tu v parlamente od 2004 roku a zažil som diskusiu, ktorá sa týkala roamingových cien. Na začiatku to bolo také isté. Tie spoločnosti povedali, to je naša, e, náš biznis, prosím vás, nerobte nič v tejto oblasti, sme transparentní, a v konečnom dôsledku, áno, to poškodí spotrebiteľov, lebo vlastne už nedostanú telefón zadarmo. My sme ale vraveli, že no dobre, dobre, však uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. A zistili sme, že pokiaľ cezhraničné aktivity tam mali získovosť aj 1000%, a keď sme ich konfrontovali s tými číslami, tak už sa až tak ne, No a teraz budeme mať Roam Like at Home, trvalo to 10 rokov a tu sa to možno podarí rýchlejšie. Ak ja pošlem balík z Holandska do Belgicka, sú tam určité vnútorné ceny a prejdem iba cez, hranic, cez hranicu, zrazu tá cena iná, takže treba byť transparentný, pokiaľ ide o jednotný digitálny trh a tie diskusie. A komisia by mohla prísť nejakým návrhmi, pokiaľ ide o iný prístup, kde by sme sa presnejšie zamerali na tie nedostatky. Myslím si, že v končnom dôsledku by sme mohli zachovať tie princípy, pokiaľ ide o skutočný jednotný trh a mohli sme tu mať aj menej regulácie a legislatívy a celé by to mohlo fungovať, takže ja plne podporujem komentáre kolegu Lopéza a pevne verím, že aj ja budem môcť byť kreatívny a predložím viacero pozmeňujúcich návrhov. Um, also in the name of Antonio. Ďakujem pekne aj mene Antonia. Teraz pán Albrecht. Thank you very much. I'm, uh, just, uh... Ďakujem pekne za slovo. A ja v zásade prečítam poznámky kolegu Paskala Duranda, ktorý je tieňový spravodajca. Uh, v zásade podporujeme tiež obecné úmysly, pokiaľ ide o zlepšenie doručovania cezhranične. To je dôležité z hľadiska fungovania elektronického obchodu, je dôležité posilniť transparentnosť, ako aj informovanosť o tomto sektore. Je dôležité tu núkať riešenia, ktoré budú prospešné pre spotrebiteľov a kde bude možné využiť nápravné opatrenia a stiažnosti. Avšak sú ďalšie oblasti, ako napríklad práva pracovníkov a podmienky zamestnávania v tomto sektore, potom je otázky hospodárskej súťaže, a jednoducho nie je možné ísť e, tou cestou, že by sa porušovali práva pracovníkov a jednoducho je dôležité zohľadniť skutočné náklady doručovania. Pokiaľ ide o povinnosť e, služieb v verejnom záujme, to sa musí zohľadniť, pokiaľ ide o náklady na doručovanie v vzdialených a vidieckých oblastiach. Zároveň je nevyhnutné poskytovať primerané informácie spotrebiteľom prostredníctvom dedikovaných stránok, aby sa hľadali aj riešenia, kde si môžete vyzdvihnúť zásielky a by sa mohli vytvárať skupiny malých zásielok. Ďakujem. Ešte niekto? Nie? Možno ešte predtým, ako dám slovo komisii, by som aj ja predniesla jeden komentár, totižto. Ja som prečítala vyhlásenie Antonia Lópeza Isturíza a aj keď sme v tej istej politickej skupine, ja by som chcela podporiť tento návrh, pokiaľ ide o líniu komisie, pokiaľ ide o otvorený prístup k tej infraštruktúre doručovania pre nových, nové subjekty. Skutočne potrebujeme hospodárskú súťaž, iba to znížiť ceny a myslím si, že samozrejme to je možné riešiť v rámci pravidel. Ide o to, aký cieľ to vlastne máme. Ja pracujeme na téme geoblockingu, a veľmi úzko sledujem cezhraničný obchod na internete, aký má malý objem a ešte mohol rásť e, podstate rýchlejšie. Takže ja by som to vnímal tak, že nemusíme sa obávať toho prístupu Európskej komisie, e, že by sa nemal, nemal otvoriť prístup k infraštruktúre doručovania balíkov pre nezávislé subjekty, Myslím si, že by to práve naopak zlepšilo situáciu. A teraz by som dala slovo pánovi Rafavovi Gulému z Európskej komisie. Um. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za komentáre, ktoré sme si mohli vypočuť. Ano, boli v zásade pozitívne. Myslím si, že to potvrdzuje aj ten konsenzus, že chceme mať vyššiu mieru cenovej transparentnosti, získať viac informácií, aby sme vedeli vlastne aby bolo všetko jasné, čo sa týka toto stručné nariadenie zacielené. Boli tu viaceré komentáre a myslím si, že sa zhodneme všetci na tom, že je dôležité mať revíziu toho, čo sa to navrhuje. Nie je to po 4 rokoch, sme to dokonca navrhli po 2 rokoch na dobrnutí účinnosti nariadenia a iba potom, až každé 4 roky, vzdielame obavy, ktoré sa týkali dôvernosti, áno, o tom sa hovorilo už aj na rade, a zároveň aj pokiaľ ide o znižovanie administratívnej záťaže, tu už boli určité prvky, pokiaľ návrh nariadenia, napríklad ten limit 50 pracovníkov pre všetkých e, operátorov, pokiaľ je o poskytovanie informácií. Myslím si, že to by znamenalo ďalšie zlepšenie a pomohlo by to vlastne lepšie zamerať na otázku tej záťaže. Tým súvisia vlastne to, čo je uvedené v článku 5, pokiaľ ide o tú cenovú dostupnosť. Ide o to, aké sú možnosti, pokiaľ ide o to hodnotenie tých cien, keď sa považuje za problematické. Súhlasíme s tým, že cieľom nie je mať nadmernú reguláciu. Ide o to, ako niektorí o tom hovorili, podporiť takých e, slabších aktérov na trhu, ide o malostredné podniky a spotrebiteľov, ako aj tých aktérov, ktorí vlastne doručujú malé objemy, ktorí nemajú tie, tú silnú rokovaciu pozíciu ako ostatní. Takže ide tu o stránky, ktoré budú dispozícii, sa budú porovnávať ceny. Ide o určité riešenia, ktoré chceme, aby tu boli v tejto oblasti. A sme plne presvedčení, že je tu určitý malý krok, aby sme získali viac informácií, zabezpečili vyššiu mieru transparentnosti, aby sme e, zabezpečili to, trošku ten tlak na to zniženie cien, pokiaľ cezhraničné doručovanie, doručovanie balíkov. Myslím si, že to bolo všetko z našej strany v tejto fáze. Ďakujem pekne za pozornosť. Um, we, thank you very much. Ďakujem pekne. A? Niečo sa nám tu deje. Yes, exactly. Um, thank you very much. Our Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o spravodajcu, spravodajkyň už nie je prítomná. Myslím, že môžem ukončiť rozpravu. Chcela by som teraz pripomenúť, čo skonštatovala spravodajkyňa. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 29. marca do 12. No a ak som správne informovaná, teraz pristúpime k prezentácie, prezentácii štúdie, štúdio pre Európsky parlament s názvom Európska digitálna záruka. A chcela by som tu privítať autorov tejto správy. Je to profesor Hans Schulte Nülke. A vítam tu pána profesora a aj doktorku Vieverkovskú. Áno, vedľa vás, Vieverkovská pani. A že viete ste, že máte dispozície iba 15 minút. Svetne vás vítam a rovno vám dávam slovo. Nech sa páči. Tí, ktorí chcú opustiť miestnosť, poprosím vás, aby ste opustili miestnosť potichu a Pevne verím, že nebudete rušiť prezentáciu. Áno, ešte počkáme chvíľočku na prezentáciu, technické zariadenie. Áno, ja vidím, že všetko už tu je. Áno, vynikajúce, výborné. It's off, that's, that's, oh, voilà. Voilà, that's better, isn't it? So, if I, first I am... Takže, najprv som slovo pán profesor a potom pani Vievorkovská. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne za záujem, pokiaľ ide o európsku digitálnu záruku. Asi vám to nebude veľmi známe, lebo je to skutočne veľmi inovatívna myšlienka. A našou hlavnou úlohou bude trošku vysvetliť viac túto myšlienku potom, ako sa vypracovala tá štúdia nebudeme hovoriť o tom, ako to celé zorganizovať. Takže pokiaľ je samotné východisko, dá sa to byť trošku také triviálne a vystáva tu otázka, či takéto jednoduché drobné veci ako účty, papierové účty, by nemohli zohrávať aj dôležitejšiu úlohu treba pre digitálny vzorný trh a integráciu, pokiaľ dôveru spotrebiteľov, ako by človek aj očakával. Existujú určite dôkazy a záznamy, ktoré sa týkajú toho, že keď vám chýba výplatná páska alebo nejaký preukaz, dôkaz nejakej transakcii, že by mohli nastať problémy v praxi, Myslím, že vám to známe. Problém nesúvisí so zákonom, ale so sp- samotným spotrebiteľom. Všetci sme spotrebitelia, viete, akí sme, áno, nedbanliví, pokiaľ ide o naše úsilie. A jednoducho strácame takéto účty. Možno vás to trošku prekvapí, že by malo byť vlastne úlohou EÚ, aby vlastne takéto nedbanliví spotrebitelia sa lepšie zorganizovali. Môže sa nám to zdať, že je trošku také povrchné, pokiaľ je túto samotnú myšlienku. Avšak pokiaľ je posledný bod na tejto stránke, áno, vidíte, máme aj dôkazy v tejto oblasti, že niekedy, áno, ten problém nesúvisí s nedbanlivým spotrebiteľom, ale ide tu o nákladovo účinné podnikanie. Napríklad, ak máte nejaký papierový účet, on vám zrazu vybledne. A existujú stránky, kde vlastne spotrebiteľské organizácie vám poskytujú rady, ako postupovať v takýchto oblastiach. A dokonca odporúčajú, čo s nikto nerobí, že si máte urobiť kópiu takéhoto účtu, aby ste to mali k dispozícii, lebo sa vám môže stať, že vám vybledne tá, ten účet a strete svoje práva. Áno, zdá, že sa to zdá byť tak trošku také zvláštne, ale dostaneme sa k tomu, že ten problém je závadne, zásadnejší. Takže prejdime si, čo sa stane, ak spotrebiteľ nemá už takýto účet kedy v zásade spotrebiteľ častokrát aj vzdáva situáciu, lebo sám si vedomý toho, že bude mať asi problém preukázať e, situáciu. A jednoducho je to tak, že obchodníci zamietajú čo len hovoriť o spotrebiteľmi o stiažnostiach, ak spotrebitelia nemajú dôkaz o danej transakcii, Samozrejme, právnici povedali niečo iné, že to je v zásade jedno, ak nájdete iný spôsob dôkazu, pokiaľ je samotnú transakciu, samozrejme môžete sa snažiť e, uplatňovať svoje práva, avšak to by, sa, to by potom vás povedlo na súd, to budú svedecké výpovede a potom musíte veriť, že súd uverí vašej výpovedi, vašom svedectvu a iným dôkazom. No a častokrát sa hovorí o ADR a ODR, ale očividne nie sú riešením tohoto problému, pokiaľ je to schémy ADR a ODR nie sú k dispozícii pre takéto papierové transakcie, tak povediac na mieste a neumožňujú žiadne svedectvá. Nemáte účet, nemáte žiadne práva, nemáte práva, samozrejme to znamená, nie je to úplný prehľad o situácii, ale aspoň pár bodov, pokiaľ ide o predaj, pokiaľ ide o tú krásu harmonizovaných práv, pokiaľ ide o kúpu a predaj, pokiaľ ide o opravu náhradu, zniženie ceny, refundáciu. Áno, to zohrá veľmi dôležitú úlohu. Niekedy ide o problematiku zmluvných záruk a tam je dôležité preukázať v niektorých prípadoch nejakú transakciu. A tu si možno už pomaly uvedomujete, že vlastne akákoľvek schéma na úrovni EÚ nejaká elektronická databáza, kde by ste mohli dať všetky vaše účty, elektronické ako aj papierové, že by to možno bolo viac ako len pomôcť eh, neorganizovaným spotrebiteľom, aby našli tie svoje účty. Môže to dokonca znamenať aj prijanú hodnotu, pokiaľ ide o takéto úsilie, napríklad prostredníctvom toho, že by sa skombinovali informácie o transakcii eh, s účtom a tam by vlastne mohlo ísť o otázku záruku, záruky, prípadom návrat tovoru a tak ďalej. Táto myšlienka však nie je až taká nová, ako sme si boli mysleli. Sú tu súkromní poskytovania, poskytovateľia takýchto programov eh, na trhu. Ak si želáte, môžete ho mať, ak si otvoríte účet u týchto poskytovateľov a e, všetky svoje bločky si dáte online a dobre zorganizované. Táto služba nie je veľmi dobrá známa, ale e, existuje. V niektorých krajinách je toho viacej, niektorých menej. E, hotovostné e, transakcie pre daňové účely. Nie ide tu o e, zastávanie sa práv spotrebiteľov. Takže iný svet s inými s iným účelom. Nuž Niektoré z nich sú celkom jednoduché. Nepotrebujete ani len skéner, stačí si urobiť fotku s mobilom. Systémy sú dostatočne inteligentné, vedia zistiť, aký to bol výrobok, aká cena. A dobre sa to dá organizovať. To je v podstate v poriadku. A ušak väčšina z existujúcich e, ponúk má obmedzenia. Niektoré majú len jedného predajcu, ukladanie transakcií cez tú platformu. Nie je to e, založené na vzorkách. Niektoré sú trošku diskriminatívne, že povedia, že užívateľ môže byť len e, rezident jednej krajiny. Praktické diskriminačné e, faktory môžu byť, že niekto nevie čítať povedzme po grécky v gréckej v greckom písme. Ďalej problémy sú teda v disponibilite, kompatibilite a tiež otázka prenosnosti. Ak si chcete zmeniť poskytovateľa, začať by sa mohlo tým, že sa zlepší situácia krokmi EÚ. Ak by sme tak učinili, v prvom rade by e, otázka znela, aký je účel takýchto aktivít. Určite by to pomohlo spotrebiteľom, že sa vymáhajú ich práva. Takéto programy takisto by mohli fungovať ako informačný e, vehikel, nástroj, záruky, podmienky, ale tiež pokiaľ ide o e, práva príslušnej jurisdikcii. A samozrejme, takisto to môže umožniť dodať ďalšie užitočné informácie. Je tu množstvo prípadov, kde ide o bezpečnostné otázky Minimálne je to technicky eh, realizovateľné identifikovať spotrebiteľov, ktorí si kúpili tie produkty a možno ich varovať. Všetko to musí byť dobrovoľné. A akékoľvek nariadenie musí predchádzať diskriminácii. V prvom rade Najočividnejšia otázka je tá, že akákoľvek nariadenie by uľahčovalo tento systém, kde by bolo lepšie využitie jednotného trhu, pravdepodobne by to, si to vyžadovalo harmonizáciu požiadavok pokiaľ je predkladenie určitých údajov a takisto by to mohlo zvýšiť e, dôveru, dôveru spotrebiteľov pri takejto infraštruktúre. To je všetko veľmi jednoduché. Ak to bude dobre fungovať, takisto by to malo byť e, jednoduché, ale nie je to ľahké sa k tomu dostať. Ale ak si položíme otázku, ako sa k tomu dostať, tak sú tu dve, dva základné spôsoby. Jeden by bol všetkým obchodníkom dať povinnosť poskytovania tohoto EU e, dokladu, to znamená pre online transakcie, Eh, hotovostné transakcie, to je samozrejme trošku problematickejšie, ale eh, vieme si predstaviť, že, že spotrebiteľ, ktorý chce takýto eh, doklad, môže mať zákaznícke číslo a len poskytnutím toho čísla táto osoba potom môže stlačiť tlačítko a zaregistrovať sa v tom programe. To je však samozrejme ambiciózna myšlienka. Oveľa jednoduchšie by bolo, ak by sme vedeli uspôsobiť to nariadenie, ktoré je e, fungujúce, je to predsa oveľa ľahšie digitalizovať spotrebiteľom samotným. To by umožnilo dodať tie hotovostné, papierovo formulované transakcie k tomuto programu elektronického dokladu Veľmi e, opatrne sa treba pozrieť na náklady e, obchodovania. Samozrejme, nariadeniam by mali byť proporcionálne pre každý nákup veľmi minimálne náklady, ktoré sú potrebné na implementovanie, dalo by sa povedať, že je tu zlepšená ochrana spotrebiteľských práv, práv, pardon, pridaná hodnota od stiahnutie produktov a vlastne aj tak je to nevyhnutné pre všetkých obchodníkov, digitálna verzia všetkých príjmov. Je tu veľmi málo výnimiek. Treba mať veľa kreativity a organizovania, ale nemalo by to byť príliš veľa úsilia na to, aby táto digitalizácia príjmov bola tiež disponibilná schémy pre elektronické doklady Jasné musí byť, že obchodníci nemajú prístup k tým elektronickým dokladom e, spotrebiteľov. Je to spotrebiteľská vec a obchodujúci by mali byť vyňatí. Dôležité je minimálne teda tá, pôvodná, teda tá úvodná odpoveď by bola viac nie než áno treba rešpektovať pravidlá ochrany údajov. Nie je to však veľký problém, pretože to by bolo aj tak dobrovoľné. Akýkoľvek, ako, akýkoľvek úložný e, program a naša štúdia samozrejme je veľmi skromnou. Nemáme tu konkrétne návrhy, ako to všetko zorganizovať, ale sú tu dôkazy že je možné naďalej pokračovať v tom postupe. Viac výskumu o správaní spotrebiteľov a záujmoch. Môže to ísť i nad rámec toho, čo by mohol robiť parlamentný výbor. Ak tento výbor e, by e, schváľoval tú myšlienku, mohli by sme vyzvať komisiu, aby zorganizovala takýto prieskum, hlavne pokiaľ ide o pomožné technické rieš, riešenia, právne požiadavky a konzultácie, takisto potrebné. Z, hoci som sa vtesnal do vyhradeného času, ukončím svoje úvahy. Čoraz viac máme pocit pri, tých, pri tejto štúdii, že čo si e, v digitálnej agende chýba. je tu enormný krok k digitalizácii a prečo by mali mať e, vôbec spotrebitelia papierové zakladače s rôznymi kópiami. Prečo EÚ by nemala vie, sa snažiť podporiť, dokonca vytvárať infraštruktúru, ktorá by e, uľahčovala život spotrebiteľom, tí, ktorí chcú takýto zaujímavý nástroj, ktorý im pomôže vymáhať spotrebiteľské práva, lepšie integrovať trh. Toto samozrejme úzko súvisí s digitálnym obsahom a smernicou o digitálnom obsahe, obsahu, kde sú kontrakty a, s dlhou platnosťou, s veľkým záujmom som si pozrel na tú možnosť bezpečného uloženia. Ja si myslím, že v konečnom dôsledku že infraštruktúra by, tu by mohla umožniť spotrebiteľom mať e, databázu osobných Eh, databáz, ale eh, mohli by si vymáhať svoje práva a dôverovať EÚ. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much. Yes, you want <laughs> Chcete hneď reagovať? Could not be better to close our... Náš pracovný týždeň nemožno lepšie uzavrieť, hlavne E, zasadnutie INKA e, e, takým, takouto prezentáciou, pretože sa tu skombinuje digitálny trh, vnútorný trh, internet vecí a tu sa ukazuje, že je to internet všetkého. Všetko bude pre, pre, prepojené, treba len vedieť, ako to učiniť. Vy ste v popredí a ukazujete nám, myšlienky, to niekedy chýba v politiky. Môže to vyriešiť praktické problémy. V tom som naozaj úprimný. Kedy si doma som mal len maličkú krabičku, teraz je to celá, celá skriňa, e, celá zásuvka. Môže to samozrejme pomôcť, ale určite ostávajú otázky, ktoré treba stráviť. Treba stráviť, pretože to bola naozaj lavína myšlienok. Otázka, kto bude vlastník. Môžete e, zvažovať, do akej miery to bude vec verejná. V každom prípade do určitej miery mohlo by nám to pomôcť. Ak Európa by mohla byť čo i len o 10 populárnejšia po implementácii vašej štúdii, tak ste víťazom. Ďakujeme vám za, za vašu prezentáciu. Tešíme sa takýmto praktickým veciam. Bolo tam veľa praktických aspektov. Európsky parlament nás do určitej eh, čiastky prepláca za využitie taxi služieb. Kým však e, doklady odovzdám e, Európskom parlamentu, tak e, vyblednú a mám biele, iba biele kúsky papiera, ktoré mi nikdy nikto nepreplatí. Myslím si, že je tu takýchto ľudí viac v parlamente, takže naozaj potrebujeme takéto riešenie so všetkými tými riešeniami, ktoré ste boli vymenovali. Pani Vyverkovská, chcete e, pokomentovať alebo dodať nejaké informácie? Yes, uh, <coughs> thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Dve veci. Rada by som len podporila to, čo tu zaznelo. Možno je to príležitosť na poskytnutie digitálnych riešení A to by vlastne mohlo byť naozaj e, užitočné nahradiť papier a vyriešiť i iné problémy, ktoré vie vyriešiť internet, kde sme bezmocní, pokiaľ ide o nedigitálny svet. Informácie, ktoré by sa mali poskytnúť e, spotrebiteľom, že áno. Pán Mačejevský e, chcel, aby som zdôraznila že hotovostné platby tvoria 50 všetkých platieb. Hoci si teda myslíme, že sme čoraz digitálnejší, je to stále ešte hotovosť e, z ručky do ručky, ako sa hovorí. E, e, súkromní poskytovateľia, to treba mať na pamäti, tých sa to týka, to nesmieme zabúdať. Ďakujeme. Chcem sa spýtať, či by chcela pohovoriť i Európska komisia. Je tu niekto z tejto inštitúcie? Ďakujem. Budem relatívne e, stručný výboru IMCO. E, autorom tejto štúdie chcem poďakovať. Táto problematika nebola ešte študovaná, za to vám ďakujeme, za, za odporúčania. Viete, momentálne študujeme otázku, e, pokiaľ ide o aký spotrebiteľské a prepracovanú verziu, by, potenciálne by sme sa chceli e, e, vrátiť k tým smluvným stranám a viac študovať túto otázku. Ďakujeme. Prajete si ešte dodať niečo, alebo môžeme ukončiť diskusiu? Mm, vrátime sa ešte k tejto téme v, vo viacerých aspektoch. Budú sa zasadnutie. Bude 6. marca, až tak neskoro. Takže v pondelok 6. marca. Zdá sa mi, že to je veľmi vzdialená budúcnosť, ale asi je to tak. Takže ďakujem vám. A uvidíme sa ešte prv, ale výbor bude 6. marca. Ďakujem veľmi pekne. A pozdraví do Osnabriku.